Pibalksovi a hlasovanie bude zajtra po 18. hodine. Ďalším bodom programu je správa kolegyni Foster, ktorá sa týka vykonávania právnych predpisov o jednotnom európskom nebi a dovolte, aby som teda dal slovo pani Foster na 4 minúty. Thank you, thank you, president. Ďakujem, pán predseda. E, nepochybne bude rok 2012 zásadným rokom pre implementáciu jednotného európskeho neba. Po správe Európskej komisie som sa rozhodla prostredníctvom vlastnej iniciatívnej správy odpovedať na mnohé obavy, ktoré podporili v júli kolegovia z dopravného z výboru pre dopravu. Jednotné európske nebo ako koncept trpelo mnohými prekažkami a ešte stále pred nami ležia mnohé výzvy. Európska preprava sa zvyšuje objemovo, čo sú dobre správy pre rozvoj, ale sú tu závažné problémy týkajúce sa kapacít jednotlivých členských štátoch EÚ. Musíme lepšie koordinovať, aby sme sa vyhli prevádzkovým rizikám, keď je mm, dopravný prúd čoraz hustejší. Včasné implementácie všetkých opatrení, ktoré sa týkajú jednotného európskeho neba, sú veľmi dôležité, netreba to podceňovať a všetky štúdie poukazujú, že je možné vytvoriť tisícky pracovných miest a ušetriť tisícky tón CO2. Takto vznikne preprava, ktorá bude efektívnejšia, ktorá bude mať znížené e, finančné nároky zo strany používateľov a zvýši sa podiel na trhu. To je všetko dobré obchodovanie, dobrý biznis. Práve z týchto dôvodov by európsky eh, letecký priestor by mal byť eh, braný z hľadiska dôležitosti tvorby pracovných miest. Mnohé európske krajiny sú však eh, v hospodárskej recesii a ako keby nevnímali tieto pozitívne potenciály. Všetky európske trendské Štáty by sa mali zapojiť do e, tzv. supply chain, malé a stredné podniky, aerolínie, e, cestovný ruch, letiska a podobne. Pán predseda, som presvedčená, že pracovné miesta, ktoré vytvorí tento projekt, vytvoria naozaj e, miesta pre profesionálov, pre vysoko vzdelaných ľudí a takisto pre mobilnejších ľudí v modernizovanom priemyselnom odvetví, ktoré prispeje k plynulejšiemu, robustnejšiemu a inovatívnejšiemu sektoru dopravy, ktoré sa hodí do 21. storočia. Ale roztrieštenosť európskeho leteckého priestoru je jedným, eh, jednou z hlavných prekážok a bolestne pomaly sa tento priestor zjednocuje, až sa to zdá nedosiahnutelné ako meta. Členské štáty, ktoré podpísali projekt jednotného európskeho neba pred vyše desiatimi rokmi, keď sme najprv, alebo keď sme začali hovoriť o tejto legislatíve, zaostávajú za krajinami, ktoré sa e, zapojili, vstúpili do EÚ v ostatných rokoch. Technológia sa rozvíja, ale musíme zabezpečiť, že to budú naše firmy, ktoré budú mať osoch z tohto rozvoja. Je životne dôležité, aby sme úzko kooperovali so susediacimi krajinami a s vojenským sektorom, aby sa e, to, čo vytvoríme, mohlo zdieľať na celosvetovej úrovni. Musíme investovať do výskumu a vývoja, a už sa investovali e, výrazné sumy, lenže teraz už treba zožať plody všetkých týchto investícií a úsilí. Vážený pán predseda, rada by som sa dostala k záveru. Som skutočne unavená, keď počúvam výhovorky a to, ako sa niečo nedá. Myslím si, že riešenie treba nájsť. A to, že súťažíme s Južnou Áziou, so Stredným východom, a ďalšími rýchlo sa rozvíjajúcimi oblastiami sveta, mali by sme naozaj zrýchliť naše tempo, inak budeme čeliť nevhodným, nežiaducim e, konzekvenciám. Komisia musí podporiť parlament tak, aby sa uvalili sankcie na tie členské štáty, ktoré nie sú e, v súlade s tým, čo sa slúbilo. Pán komisár Kalas tu mal dnes večer byť a mali by sme naozaj na plný tryskača e, sa vyda dopredu. Foster. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Ideme k Catch the Eye, má slovo pani Bazesku. Ďakujem, pán predseda. Európsky priestor e, sa musí stať čo najefektívnejším. Použitie leteckého priestoru e, musí fungovať za aplikovania najvyšších podmienok bezpečnosti. Mm, Toto musíme podporiť, aby sme zvýšili ekonomický rast a takisto aj ochránili životné prostredie. Um, táto správa ohľadom vytvorenia jednotného európskeho trhu povedie k väčšiemu trvalo udržiteľnému rozvoju v leteckej doprave. Uh, preto odporúčam, aby sme toto aplikovali čo najskôr. Potrebujeme vysoko kvalitné služby v leteckej oblasti, oblasti najmä vtedy, keď uh, letecká doprava rýchlo rastie. Mali by sme mať uniformné podmienky vo všetkých členských štátoch a spolupráca v tomto sektore je veľmi dôležitá. Ďakujem. Ďakujem pani kolegyni Bazesku. Teraz nasleduje pán kolega Danelis κύριε πρόεδρε τον απρίλιο του όταν ταλαιπωρήθηκαν περισσότεροι από Ďakujem pán predseda. V apríli 2010 muselo trpieť 100 e, tisíc pasažierov tým, že vybuchla sopka na Islande a nepremávali lietadla. Európa už nesmie viac čakať. Európa potrebuje väčšiu flexibilitu na jednotnom leteckom nebi. Teraz máme dva roky potom a stále sa nachádzame v slepej uličke. Zdá sa to celé byť utopické a stále čakáme na to, aby sme vytvorili funkčný jednotný priestor. Teraz naozaj potrebujeme to, aby politická vôľa zvíťazila nad e, nehybnosťou a zaspatosťou, ne- nečinnosťou. E, potrebujeme prekonať egoizmus jednotlivých národov a nemôžeme mať strach z týchto symbolov. Jednotné európske nebo je projekt, ktorý prinaša prináša nové pozitívne dôsledky. Nezabúdajme na to. Ďakujem kolegovi teraz kolega Ferreira. Ďakujem, pán predseda. Projekt spoločného jednotného európskeho neba je úzko spojený s liberalizáciou v leteckej oblasti. A tu nejde o rozvoj sektora a verejný záujem, ale ale je to v záujme veľkých leteckých spoločností a monopolu, ktorý vzniká v tomto sektore. E, argumenty, ktoré padli za toto jednotné, e, jednotné európske nebo, majú samozrejme spoločný základ, zamestnanosť, bezpečnosť, ekologické otázky a v rámci verejného riadenia tieto argumenty majú svoje miesto, ale nie v rámci liberalizácie. Ehm, mali by sme urobiť ďalšie etapy, lepšiu koordináciu a treba si udržať, ehm, treb, je potrebné, aby si členské štáty ehm, ponechali zvrchovanosť či už v obchodnom alebo aj vo vojenskom zmysle. Ďakujem. Ďakujem kolegovi Ferrerovi, teraz nasleduje kolega Banky. ďakujem pán predseda vážení kolegovia súhlasím na 100% s pani poslankyňou fosterovou keď hovorí že um, už príliš dlho otáľame a že európska komisia príliš dlho čaká so zavedením tohto legislatívneho textu týchto predpisov. My v Európe by sme mali vyťažiť z tejto inovatívnej technológie, ktorá by mohla vyriešiť mnoho problémov. Vďaka tejto reorganizácii získame 400 eh, tisíc, pardon, 419 miliárd eur, získame tisícky pracovných miest, znížime emisie CO2. Ale nemali, nemali by sme zaujímať, za, pardon, zabúdať na to, že náklady sa zvýšia. To nie je jediné riešenie. Mali by sme myslieť aj na vzdelávanie a školenie personálu, pretože v súčasnosti v, vo východnej strednej Európe e, sme v tomto v priemere a to môže viesť k emigrácii. Frau Kollegin Zikau. Ďakujem kolegovi Bankimu, teraz pani kolegia Tikal. Prezident, Ďakujem, pán predseda. Keď chceme vytvoriť jednotné európske nebo, potrebujeme aplikovať opatrenia, ktoré e, budú zaručovať bezpečnosť, a ktoré budú zaručovať e, a využitie programov ako Galileo. A takisto chcem zdôrazniť, že potrebujeme harmonogram pre realizáciu jednotného európskeho neba. Podľa komisie zavedenie Cesaru bude viesť k redukcii trvania e, letu o 10 ďalej e, k 50% poklesu o 50% meškania letov a mali by sme zohľadniť e, toto vo všetkých, na všetkých letiskách e, Európskej únie aj na regionálnych letiskách. Takisto sa prispie k tomu, že sa uvoľňa jednotlivé siete. Ďakujem. Vielen Dank, Frau Kollegin Zickauer. Zum Abschluss des Ďakujem pani kolegy Tikal. Teraz má slovo pán kolega Mikulášik. Európsky vzdušný priestor patrí s viac ako 750 miliónmi cestujúcich medzi najvyťaženejšie na svete a tento počet sa má do roku 2030 zdvojnásobiť e, odhaduje sa že v prípade plného a včasného zavedenia technológií výskumu manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba E, v skratke sesar e, počas obdobia rokov two thousand and thirteen až two thousand and thirty v krajinách dvadsaťsedmičky európskej únie môže mať kumulatívny vplyv na hdp eú a predstavovať až four hundred and nineteen miliárd eur a priamo alebo nepriamo sa vytvorí three hundred and twenty eight tisíc nových pracovných miest a čisté úspory emisií co two dosiahnu dokonca približne fifty miliónov ton to sú všetko parametre pre ktoré sa nám ehm, jednotné európske nebo e, oplatí presadzovať. ďakujem. ďakujem kolegovi mikolášikovi. týmto sme skončili catch the eye a v závere má slovo pán komisár piebalgs. No, Vážený pán predseda, ctené poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu, realizácia jednotného európskeho neba prichádza v zásadnom čase pre túto politiku. Boli tu mnohé lehoty, ale rok 2012 je kritickou lehotou pre tento projekt treba 9 funkčných blokov leteckej prevádzky, aby fungovalo do decembra roku 2012. Vítam túto správu a ďakujem spravodajkyni pani Foster a výboru TRAN. Implementácia projektu jednotného európskeho neba sa mnohokrát diskutovala a bola predmetom mnohých rozpráv v tejto snemovni a nedávno aj na vysokej konfer- konferencii na vysokej úrovni v Limas. Záverom tejto rozpravy je to, že napredovanie je pomalé a očakávaný osoch ešte stále e, nevidno, že by sa materializoval. Ešte stále nám chýba integrovaný prístup a roztrieštená štruktúra, ktorá vychádza z národných hraníc, stále pretrváva. Tieto neefektívnosti a 5 miliard eur, ktoré zbytočne sa platia na e, navigačné dispečerské služby, e, to nie je v poriadku. Je tu urgentná potreba konať rýchlo a presadiť, presadiť realizáciu tohto projektu. Jedným z dôvodov, prečo tento projekt vyzerá ako vyzerá, je nedostatok politickej vôle členských štátov EÚ. Komisia nedávno napísala list ministrom dopravy a pripomenula im ich povinnosť urgentne a proaktívne prijať potrebné rozhodnutia. Komisia zvýši svoje úsilia, aby sa včas dosiahla realizácia tejto politiky. Ak je to potrebné, ak to bude potrebné, komisia naozaj e, sa rozhodne aj pre právne kroky voči tým členským štátom EÚ, ktoré neplnia svoje záväzky. Hoci sa e, vykonali mnohé kroky. Ešte ich treba vykonať oveľa viac, aby skutočne výsledky bolo aj vidno. Súhlasím s vami, že pilier výkonnosti by mal byť ešte ďalej podporený a prevádzkové otázky by sa mali zmaterializovať ako výsledok implementácie funkčných blokov vzdušného leteckého priestoru. Komisia vyhodnocuje opatrenia, ktorými by sa dala zrýchliť implementácia politiky jednotného európskeho neba, aby tento program odomkol potenciál, ktorý skrýva spoločné európske nebo. Komisia e, napíše správu v roku 2013, ktorú predloží parlamentu, správu o napredovaní týkajú, sa projektu jedného, e- jednotného európskeho neba i stratégie razantnejšieho postupu realizácie tohto projektu. Zásady, z ktorých e, vychádza súčasná legislatíva, zostávajú stále v platnosti. Netreba sa opäť vrácať na samotný začiatok a začať všetko plánovať. Nie, iba stačí zrýchliť a zrealizovať to, čo už je naplánované. Musíme zjednodušiť legislatívu a urobiť ju jasnejšou pre všetkých. Všetci pracujeme na nových návrhoch, ktoré týmto spôsobom akcelerujú implementáciu projektu jednotného európskeho neba a ktoré sú komplementárnymi doplnkami k iniciatívam, ktoré ešte nie sú dovršené. Sú to kroky, ktoré posilňujú existujúcu legislatívu. Komisia mieni dostať svojim záväzkom na jar v roku 2013. Ďakujem za pozornosť. Vielen Dank, Herr Kommissar Piebalgs. Ďakujem pekne pánovi komisárovi Pimaxovi. Rozpráva sa týmto skončila. Hlasovať budeme zajtra po 18. hodine. A dámy a páni, ďalším bodom dnešného programu nasleduje správa, um, už je to posledná správa dnešného večera, ktorá sa